Allora, cari, cari colleghi... Vážení kolegovia, budeme hlasovať, aby sme zvolili kvestorov parlamentu. Máme 5 postov, 7 kandidátov a musíme hlasovať. Skrutátori sú rovnakí kolegovia, ktorí takým účinným spôsobom túto funkciu vykonávali aj pri voľbe podpredsedov parlamentu. Poprosím ich, ak sú v aule kolegovia. Borsellino. Pani kolegyňa Borsellino je pritomná? Sogor. Pán Sogor, pán Čogor je prítomný. Pán Panajotov. Nie je tu? Ah, pak. Ah, l'onorevole pa... Pani Panajotov bola nahradená pani Pak. Pán predseda, ja som dnes ráno to naskočil a mám e, tú skupinu návštevníkov a ja žiadam, aby ďalší kolegovia teraz e, prevzali túto prácu, lebo ja tu mám skupinu návštevníkov. V poriadku, problém je vyriešený, pretože pán Panajotov je prítomný, takže môže vykonať túto funkciu. Pán Pok tu je pán Bago, prítomný, pán Kalinovský, vynikajúce, pán Kalfin, Pereiro Rodríguez, výborné, pán Borsellino, je prítomný, výborné, takže už sme kompletní. Poprosím vás, aby ste sa obrátili a išli tak smerom k urnám, aby sa rozdistribuovali mm, kartičky, ak sa tak nestalo, alebo hlasovacie zoznamy. Quando devo dire che è aperta la votazione? Quindi da, da questo momento si... Od tohto momentu môžete začať hlasovať. Bene, così poi tuo supporto. Onorevole Silvestris. Pán Silvestris, nech sa páči. Bol som roztržitý, ale je zadefinované minimálny a maximálny počet preferencií, ktoré môžete povedať v tom hlasovacom zozname? 5 hlasov. Môžete dať 5 hlasov. Eh, Pán Silvestris, môžete dať 5 hlasov. votato? Všetci kolegovia hlasovali? Nech sa páči. Kolega Gozzolino. Pán kolega Kocolino. Ma dove la votare? Ah, allora.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 V tomto momente môžeme uzavrieť hlasovací postup a hlasovanie pre kvestorov. Výsledky budú verejne, uverejnené o 15. hodine. A teraz prerušujem plenárne zasadnutie. Ďakujem.